11. januára som dostal list od predsedov politických skupín APP, SND, ALDE a Zelených o správaní podpredsedu Čarneckého. Žiadala sa aplikácia procedúry v zmysle článku 21 rokovacieho poriadku na základe vyhlásení, ktoré urobil na adresu iného europoslanca. Táto otázka e, sa preberala na konferencii predsedov na dvoch stretnutiach 18. januára aj 1. februára. 18. januára som tiež dostal list od podpredsedu Čarneckého, kde e, vysvetloval obvinenia proti jeho osobe a 23. januára som sa s ním osobne stretol a venovali sme sa tejto otázke. Po tom, ako som si vypočul jeho poznámky, 1. februára na konferencii predsedov sa rozhodlo tromi petinami hlasov, teda väčšinou zástupcov troch politických skupín navrhnúť parlamentu, aby ukončil mandát podpredsedu Čarnického, keďže vychádzali z toho, že e, sa naozaj veľmi nevhodne správal v zmysle článku 21 štatútu parlament v stredu rozhodne je potrebná dvojtretinová väčšina, ktorí budú predstavovať eh, väčšinu poslancov parlamentu. Prego, onorevole. Nech sa páči. Vystúpenie bez mikrofonu. Teraz. Pani przewodniczący, w związku z tym... Pán predseda, v súvislosti s týmto sa chcem opýtať, o e, nasledujúcu otázku. Či e, vzhľadom na to, čo ste pán predseda pred chvíľou e, povedali, môžeme e, sa nadieť, že e, predsedníctvo Európskeho parlamentu e, bude e, recenzovať vystúpenia poslancov v členských štátoch. Chcem sa tiež opýtať, kedy predsedníctvo Európskeho parlamentu e, sa vyjadrí k hanebným výrokom pána Verhofstadta, ktoré uražajú polský národ a ktoré ozneli tu v tomto parlamente, pretože toto je nevydaná situácia. E, chcete e, vy posudzovať výroky poslancov, ktoré boli vypovedané mimo Európskeho parlamentu, na základe ktorého článku poriadku parlamentu to chcete urobiť? Článok 21 rokovacieho poriadku hovorí, eh, že požiadavku predložia tri politické skupiny Európskeho parlamentu. Nejde o sankciu v zmysle rokovacieho poriadku ktorú by udeloval predseda. Nie je to ani predseda, ani predsedníctvo, ktoré rozhodujú, ale konferencia predsedov. Požiadavka prišla z politických skupín a aplikuje sa článok 21. A mne neostalo nič iné, len rešpektovať rokovací poriadok. Hlasovalo sa na konferencii predsedov a celý postup bol rešpektovaný. Takže nejde tu o nejaké sankcie zo strany predsedu, pretože predseda Európskeho parlamentu nemôže udelovať sankcie za niečo, čo sa stalo mimo parlamentu. Ja môžem udelovať sankcie len za to, čo sa deje na pôde parlamentu. A požiadavka stiahnuť z postu podpredsedu závisí v zmysle článku 21 od požiadavky viacerých politických skupín. Nech sa páči, pán Weber má slovo. Mikro, prezident, Pán predseda, kolegyňa um, odkazuje na slobodu prejavu a um, sloboda prejavu sa vôbec nespochybne, ale my tu nehovoríme o normálnom poslancovi, ale o predsedovi Európskeho podpredsedovi Európskeho parlamentu. A presne tak, pán predsedajúci, od vás e, očakáme ako kandidát DPP, že budete vykonovať svoj úrad neutrálne a vy to tak robíte výborne, pán Tajany, a presne e, očakáme od ostatných podpredsedov, že sa budú tak e, správať, ako je to primerané tejto inštitúcii Európskeho parlamentu. A keď máme e, podpredsedu, ktorý nepriateľ e, ne e, tu, s nacistami porovnáva demokraticky volenú kolegyňu a keď to porovnáva inštitúcie Európskej únie so Sovjetskou úniou, Sovjetským zväzom nepriateľným spôsobom tak prekročil červenú čaru a musíme vyvodiť dôsledky a toto my ako frakcia budeme sa zabrať s tým prípadom Čarnického a kolegám, eh, aby sme zobrali eh, muníciu z rok, eh, tak chcem povedať, že moja frakcia je zároveň pripravená akceptovať iného kandidátu z práva spravodlivosti. Nie je to útok proti Polsku, alebo proti frakcii, alebo proti strane. My sme za akéhokoľvek iného kolegu, ktorý EKR navrhne, ale v každom prípade, v prípade Čarenského si myslíme, že sú nutné dôsledky vyvodiť. Pán Bullman, ale teraz by sme nemali robiť rozpravu o pánovi Čarneckom. Rozhodnutie sa už prijalo a bude sa hlasovať a no, výsledky hlasovania jasne povedia. Ja som len odpovedal na právnické záležitosti pretože tu bola odvolávka na predsedníctvo a na predsedu. Nesúvisí to e, so sankciami predsedu. Ide o sankciu v zmysle článku 21. Všetko je v zmysle procedúry. E, bola zaručená aj možnosť pána Čarneckého, aby sa vyjadril na svoju obhajobu pán Čarnecký nevyjadril e, svoje um, ospravedlnenie, teda takýto bol postup. Ďakujem. Ja nechcem e, o tom viesť debatu, ale chcem len odpovedať na tú otázku kolegyne. Nie, v konferencii predsedov neuznil žiadny hlas, že, že má byť cenzúra vyjadrení a ani nebude cenzúra e, vyjadrenia, ale e, je e, dôstojnosť Európskeho parlamentu a je dôstojnosť tejto silne. Prosím, nezabudajte na to, že Európska jednota narastla v odmietaní vojny a e, národného e, socializmu a to je naše dejstvo a e, kto e, to porovnáva s nacistami takýmto spôsobom tak prekračuje černočaru a e, sociálno-demokratická skupina e, nechce, aby e, tento parlament tu zastupoval niekto, e, kto pracuje s e, porovnaniami s nacistami a e, to nepatrí e, do e, tohto parlamentu rovnako ako nacisti nepatria sem a na tom trváme. A k ostatnému sa pridávame k slovám eh, kolegu Webera. Samozrejme, sme k dispozícii, aby sme eh, podporili zástupcu z príslušnej eh, frakcie, ktorá neprekročí tieto čary. My sme za pluralitu v tejto snehovni, ale žiadne prirovnania s nacizmom a žiadni nacisti vo vedení tohto parlamentu. Nebudeme tu opakovať rozpravu. Chcete ešte niečo dodať? Len som chcem podporiť vaše stanovisko, pán predseda. Všetko ste urobili korektne v tomto parlamentnom zhromaždení. Áno, je dobré, aby, bola kontra, aby boli rozdielne politické názory počas rozpravy, ale ak ide o osobné ataky, ktoré e, ponižujú konkrétnu osobu, tak ako to bolo v prípade pána Černeckého. E, nikdy nebudeme mať rešpekt nikoho, akejkoľvek osoby. Všetci tí, ktorí sme tu prítomní, sme e, ľudské bytosti, ktoré si zaslúžia rešpekt a postoj pána Černecko je jednoducho nepriateľný. Pán Florenc. A ja si myslím, že treba takto postupovať a preto som zaslala vaš, vašej kancelárii list a s podpisom 300 poslancov so žiadosťou, aby do do e, plena a do, nemali prístup rôzne fašistické skupiny, e, ktoré sa takto deklarujú v súčasnosti. Pretože je potrebné aj takýmto spôsobom e, si uctiť obete zabíjania, ku ktorým došlo v Taliansku. Pani Forenca, existujú pravidlá, ktoré treba na plene rešpektovať Predseda nepovoluje, môže len zakazovať iniciatívy ale keď, e, keď niekto nie je na zozname e, teroristickej skupiny a nemôžem niekomu zakázať vystúpenie bez mikrofónu, je naozaj nevhodné, aby ste tu na mňa vykrikovali Poprosím vás, aby ste si sadli. Ja vidím, že, že vy ani neviete, čo je demokracia. Poprosím vás, aby ste si sadli a nevykrikovali. Skončili ste so svojím predstavením bez toho, aby ste požiadali o slovo. Upokojte sa, prosím. Tu nejde o to, aby sme sa tu nejakým spôsobom doťahovali. Máme vyjadrovať rôzne politické názory. Žiadam od vás poriadok a disciplínu. Odpovedal som. Keď je e, človek, ktorý je pozvaný hoci ktorým poslancom, nezávislo od toho, z akej politickej skupiny alebo e, strany, ja nemôžem nič také urobiť. Ja môžem len nezdielať politické stanoviská, my môžeme zakázať aktivity na pôde Európskeho parlamentu, ale všetci poslanci zastupujú e, svojich voličov a sú slobodní vo svojich rozhodnutiach a budeme pokračovať. Už sa toho povedalo naozaj veľmi veľa. Po e, demisii pani Tatiana